Hello everyone, if you take your place, we can start the short vote. Budeme hlasovať, vážení kolegovia, prosím, posadajte si. Nemáme toho veľa. Dúfam, že máte pripravené kartičky. Správame si kontrolu najprv, kontrolu prítomnosti. Čiže poprosím vás, stlačte akýkoľvek kombiček, aby sme videli, že tu ste. Ďakujem pekne. Otváram hlasovanie. Teraz stlačte teda čokoľvek. Yeah, we are fine. Vyzerá to dobre. Ďakujem pekne. Takže začneme rovno hlasovať. Rozpočtová kontrola financovania MVO z rozpočtu EÚ. Spravodajkyňa je pani Dornáno. Pozmeňovací návrh číslo 6, kto je za? Proti. Teda ešte stále za, pardon. Teraz proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Návrh 9 za. Proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. Návrh 7 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Návrh 8 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Navrh 10. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Návrh 11. Dve časti. Pardon, tento bol stiahnutý. Takže toto bol stiahnuté. Ďalej 12. Za. Proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. 13. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 14 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 18 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 16, dve časti. Čas prvá, kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnutí. Druhá časť. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutí. 15. Za. Proti. Zdržali sa. To si overíme. Číslo 15 overujeme. Otváram hlasovanie. Teraz koniec hlasovania. Prosím vy, ukážte, ako hlasujete proti. Dobre, to si píšeme. Koniec hlasovania. Návrh bol prijatý. Ďalej 17. Návrh 17. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. 19. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 20. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 21. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 22. Za. Proti. Zdržali sa overím. Pardon, overíme si to. Teraz koniec hlasovania. Návrh bol prijatý. Číslo 23. Za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. 24. Dve časti. Prvá časť. Za. Proti. Zdržali sa. Návrh. Zamietnutý. Druhá časť. Za táto časť vlastne odpadáva. Ďalej, návrh 26 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý. 25 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 27 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 28, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, návrh prijatý. 29 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. Návrh 30 a 31 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý. 33 e, ďalej 36, kto je za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 34 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý. 35 stiahnutý, ďalej 37, kto je za, proti, zdržali sa, návrh prijatý, 38 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý, 39 za, proti, zdržali sa, prijatý, 32 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý, 40 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 41 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý. 42 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý. 43 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý. 44 za, pardon, to bol stiahnutý. Ďalej 45, kto je za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý. 46 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý. 47 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý. 48 do časti, čas prvá, kto je za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. Druhá časť, to je za, proti, zdržali sa. Návrh e, si overíme, túto druhú časť teda overíme, otváram hlasovanie. Konec hlasovania vrch bol prijatý. Ďalej 49, kto je za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý, 50 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý, 52 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý, 53 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý, 54 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý. 55 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 56 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 57, dve časti, čas prvá, za, proti, zdržali sa, prijatý. Druhá časť, za, proti, zdržali sa, prijatý. 59 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý. 60 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý. 61 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý. 62 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý. 63 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý. 64 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 65 za, proti, zdržali sa, prijatý. 66. Dve časti. Čas prvá. Za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. Druhá časť. Za. Pro... Pardon, toto odpadáva? Či? Takže nie, hlasujeme. Takže druhá časť. Kto je za? Ďakujem. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. Úvodné ustanovenie číslo 1 za. Proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. Číslo 2 za. Proti. Zdržali sa. E zametnutý číslo 3 za, proti, zdržali sa, zametnutý 4 za, toto je stiahnuté, pardon, takže 5 za, proti, zdržali sa, návrh zametnutý. Ďalej konečné hlasovanie, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Ďalej koniec hlasovania. So it is rejected celý návrh bol zamietnutý. Koniec eh, hlasovania. Uh, Kolegovia, dnes sa začneme zaberať programom. Prvý bod je zváženie návrhu stanoviska o dlhšej životnosti produktov. Pani Charlemagne, si spravodajkyňou, dostanete slovo, nech sa páči. Tak for Og jeg skal se, om jeg kan overdøve den snak, der er i lokalet lige nu. I øh, slutningen af januar, der øh, Ďakujem veľmi pekne, kolegovia. Ja som odprezentovala môj návrh správy na ostatnom zasadnutí výboru Envy, takže e, k, táto správa, ktorá sa zameriava na predloženie životnosti výrobkov, je jasné, že môj návrh je charakterizovaná celým eh, radom eh, pripomienok k tomu, ako navýšiť a rozšíriť životnosť výrobkov. Hm, ide o to, aby sme prostredníctvom predlženej životnosti zabezpečili eh, lepšie udržateľný rozvoj, mysleli na lepšiu ochranu planéty a potvrdili priority obehového hospodárstva. Toto bolo odprezentované a k, nemu, k tejto prezentácii boli predložené rozličné pozmeňovacie návrhy. Už len kvôli tomu, že to bol veľmi konkrétny návrh. Ja by som bola rada, keby sme e, vybrali e, nápady, a, ktoré predložili e, komisia, ku ktorým by sa mohli všetci vyjadriť návrhy o tom, akým spôsobom zaručiť a predložiť životnosť našich výrobkov. zvlášť čo sa týka výboru Envy, e, tak tento aspekt je veľmi dôležitý, pretože takýmto spôsobom e, môžeme vložiť do tohto návrhu veľmi dôležitý environmentálny aspekt. Ide o to, ako podporiť e, kultúru, ktorá sa začína vyskytovať v našej spoločnosti. Keď hovoríme o základnom raste, hovoríme o nových paradigmách tohto raste. Nejde iba o to, aby sme iba vyrábali stále nové a nové výrobky, ale ide o to, aby sme vyrábali iným spôsobom, tak aby sme podporili udržateľný rast. Švédsko Eh, už eh, znížila daň na opravu eh, výrobkov, ktoré môžu byť napríklad hračky a výrobky rozličného druhu. Toto je vlastne taká podpora tej myšlienky, aby sa výrobky používali čo najdlhšie, alebo aby sa opätovne používali. Myslím si, že tento model môže byť prebratý všetkými členskými štátmi Európskej únie. A musíme sa inšpirovať tými krajinami, e, ktoré urobili e, krok naviac na to, aby podporili opravu e, produktov a výrobkov, ktoré používame každý jeden deň. Okrem toho, švédska iniciatíva vytvára aj pracovné miesta na miestnej úrovni práve, e, ktoré sú zamerané na opravu e, výrobkov. To by sme mali mať na pamäti. Aby sme zaručili, že naše výrobky e, vydržia dlhšie, nesmieme rozmýšľať iba legislatívne a daňovo. Musíme sa zamýšlieť aj nad samotným návrhom, nad dizajnom výrobku už v samotnej fázi návrhu, pretože musia byť navrhnuté tak, aby ich bolo možné neskôr opraviť. E, a to si samozrejme kladie určité nároky aj na komisie, napríklad o smernici o batériách, e, ktoré môže stanovovať e, nové kritériá pre výrobcov batérií. Samozrejme, takéto batérie e, možno potom opätovne použiť. E, komisia vo svojom pracovnom pláne o udržateľnom dizajne by, mali, e, by mala zaviesť aj určité environmentálne štandardy. V tomto sa zhodneme. Niektoré výrobky môžu mať preto menší dopad na, prí, na životné prostredie. To znamená, že už zahrňajú v sebe určité Eh, environmentálne normy. Takže okrem starostlivosti o životné prostredie šetríme aj naše nerastné a surovinové zdroje. A musíme byť eh, veľmi konkrétni v našich vyhláseniach, aby sme podporili spotrebiteľov na to, aby sme ich podporili v tom, že eh, produkty budú používať čo najdlhšie, aby sme vedeli, Napríklad zabezpečiť na výrobkoch etiketu, ktoré budú hovoriť o tom, aký je životný cyklus, aká je tá životnosť eh, toho, ktorého výrobku. A potom spotrebiteľ bude mať predstavu o tom, a eh, aké očakávania môže mať eh, o životnosti ohľadom životnosti jednotlivých eh, výrobkov a to môže eh, ovplyvniť jeho rozhodnutie, či si daný výrobok eh, kúpi alebo nekúpi a to samozrejme povedie ku kvalifikovanému rozhodnutiu spotrebiteľa. A tým sa samozrejme chráni aj životné prostredie. Nepochybne sú, je tu množstvo opatrení, ktoré môžeme urobiť aj z praktického hľadiska, ktoré môžeme obsiahnuť do našej práce na to, aby sme vedeli zaručiť, aby tento, tak povediac, katalóg nápadov e, zabezpečili dlhšiu životnosť, dlhší životný cyklus jednotlivých výrobkov. E, to nám samozrejme poskytne e, jednak e, hospodárskú úspornosť, budeme mať e, e, bližšie do vrecka ale samozrejme, zmierni sa tam aj to neustály konzum, to neustále nakupovanie nových a nových výrobkov. Nemôžeme zaručiť eh, rast eh, a prosperitu eh, prostredníctvom toho, že budeme neustále na trh hádzať nové a nové výrobky. Pripomínam, že naša úloha ako výboru pre životné prostredie je vždy mysleť na dimenziu životného prostredia v našej práci to sa musí odražiť aj v správach, ktoré predkladáme. 18. Ehm, marca je posledný eh, dátum na predkladanie pozmeňovacích návrhov, takže stále máme čas. A 11. apríla budeme hlasovať na Envy. A potom 24. apríla eh, bude definitívne hlasovanie. Takže teším sa na spoluprácu s vami. Všetkým ďakujem. A teraz tieňoví spravodajcovia. Pani Langen. Vážená pani e, predsednička, vážení kolegovia, chcel by som sa poďakovať e, pani Šaldemose za e, jej spravu, e, ktorá podľa mňa e, predstavuje veľmi dobrý základ e, pre našu spoluprácu ekologické výhody predlžovania životného cyklu e, jednotlivých výrobkov sú zrejmé. To znamená, že tieto výrobky budú e, nahradené neskôr a budú samozrejme e, klásť menšie náklady tak na suroviny, ako aj výrobné kapacity. Chcem zájsť trošku do hĺbky tohto návrhu. Súhlasím s predkladateľkou a spravodajkyňou, a síce v tom, že musíme riadiť a predlžovať životný cyklus jeden, jednotlivých e, výrobkov. Musíme mať na pamäti, že častokrát práve ten konzum e, spôsobuje, že tie výrobky sú e, vyhadzované a neopravované oveľa rýchlejšie. Musíme samozrejme brať do úvahy zobrať aj veľmi efektívne odpadové hospodárstvo Samozrejme, z hľadiska obehového hospodárstva eh, by jednotlivé súčasti výrobkov eh, mali vydržať dostatočne dlho. Eh, samozrejme, výrobky by sa mali ľahko demontovať a jednotlivé časti by sa mali ľahko nahrádzať. A preto, a preto toto je veľmi dôležitý bod, by sme mali mať Eh, výrobky, eh, ktoré sú efektívnejšie a priateľskejšie k životnému prostrediu. Eh, to samozrejme prispieva k tzv. funkčnému hospodárstvu a to z mnohých hľadiskov. Hovoríme aj o otázke, akým spôsobom tieto výrobky môžu fungovať efektívnejšie. A samozrejme spravodajkynia počiarkuje aj to, že musíme mať udržateľnú udržateľnejšiu výrobu, ktorá prostredníctvom dlhšieho životného cyklu výrobkov sa dá dosiahnuť. Ale tuto vnímam trošku kritickejšie. Vychádzam z toho, eh, že, že, eh, že eh, napríklad pračky alebo podobné nemusia vydržať dlhšie. Predpokladám, že čím drahší je výrobok, tým očakávam, že bude dlhšie trvať a do, vydrží dlhšie. Ale ako náhle vidím, že, vidím, že existuje novší e, výrobok, otázka je, že či je to samozrejme zmysluplné. Bola by som e, preto veľmi vďačná, keby, e, keby by ste mohli objasniť aj tento bod. Samozrejme, vítam aj koncept rozšírenej zodpovednosti výrobcu, ktorý by mal byť zavedený v tomto návrhu e, nariadenia. E, a myslím si, že je veľmi dôležité, aby aj dlhšia životnosť bola odrazená v samotnom životnosti. Myslím si, že toto by mal mať členské štáty úplne na vrcholnej priečke rebríčku e, priorít. Príkladom sú Francúzsko a Norsko. V Belgicku existuje testovanie výrobkov kde sa hodnotí napríklad priateľskosť pre životné prostredie. A v roku 2012 Spolková e, republika Nemecko prijala e, nariadenia o udržateľnom e, podnikaní. Vychádzajúc z toho, mám tu ešte niekoľko ďalších dovysvetlení, ktoré predložím prostredníctvom pozmeňovacích návrhov, napríklad výhody e, predlžovania životnosti e, sú mnohoraké a potrebujeme lepšiu koordináciu, aby sme vedeli určiť, že jednotlivé opatrenia nebudú brániť fungovaniu vnútorného trhu. Mali by sme má e, spôsob, ako požadovať od výrobcov predlženú životnosť výrobkov a spôsob, ako to zabezpečiť a samozrejme e, môžeme tým posilniť aj dôveru e, v európske inštitúcie. E, táto preto považujem túto správu z vlastnej iniciatívy za veľmi dobrý počin a musíme vytvoriť rovnovážnu pozíciu medzi predlžovaním životnosti a zároveň medzi inovácie. Takže teším sa veľmi na spoluprácu. Thank you very much, Madam Rees. Ďakujem veľmi pekne. A ďalší rečník. Ďakujem veľmi pekne, pani eh, predsednička. Eh, budem hovoriť eh, v mene našej tieňovej spravodajkyne pani Meissner, ktorá sa bohužiaľ nemohla zúčastniť, takže toto sú jej poznámky a jej stanovisko. E, vítame prácu spravodajkyne. Táto správa je dobre navrhnutá a e, snaží sa zlepšiť stav životného prostredia a sam e, zvyšovanie životnosti je veľmi dôležitý parameter, ktorý predchádza aj vytváraniu odpadu vo všeobecnosti. Stieňová spravodajkynia z ALDE podporuje túto iniciatívu a to vrátanie lepšieho odpadového hospodárstva. Podporuje bod 3 návrhu stanoviska je, je veľmi dôležité povedať, že mnoho takýchto súčastí týchto výrobkov sú recyklované ako suroviny a mnohé krajiny majú tieto procese uh, už uh, zavedené, ako napríklad v prípade recyklácie mobilných telefónov. Uh, <clears throat> Čo sa týka opraviteľnosti produktov, mali by sme mať holistickejší prístup. Takisto tieňová spravodajkyňa. takisto si nie je istá, či technológia vždy umožní opravenie výrobkov a v takom prípade, aký by bol dopad na ceny. E, tieňová spravodajkyňa Alde je presvedčená o tom, že musíme nájsť správnu rovnováhu medzi inováciou a rozširovaním, predlžovaním životného cyklu, tak ako je to počerknuté aj e, v správe. A takisto spravodajkyňa, tieňová spravodajkyňa e, súhlasí s tým, že táto správa môže zohľať, zohrať e, kľúčovú úlohu pri zvyšovaní povedomia spotrebenia, vám To je v úvodnom usta, ustanovení a, a pani Meissner bude rada spolupracovať a teraz budem, prejdem do francúz, francúzštiny a ktorá sa týka dôležitej odseku 4 e, z liberálneho hľadiska. Odsek 4 hovorí v novom pracovnom pláne e, Európskej komisie o ekodizajne. Ja som bola spravodaj, spravodajkni o ekodizajne pred desiatimi rokmi a spracovali sme s Petrom Lízem a ďalšími kolegami. A bolo veľmi dôležité vyvinúť tlak na všetkých, pretože je veľmi dôležité, aby sme to urobili už na samotnom začiatku životného e, cyklu. Viem, že mnoho skupín majú oskena o vyškrtnutí tohto paragrafu, ale tento je nesmierne dôležitý. Ďakujem veľmi pekne, pani Rísa. A teraz pán Huvarez. Ďakujem. Ďakujem pekne, ja mám podobný E, pohľad ako spravodajkyňa vo všeobecnosti, ale chcel by som zdôrazniť, že treba sa e, venovať rôznym druhom e, tohto zastarania, tohto programového zastarania, zastarania vrátania tých, ktoré by mal toho, tej podoby, ktorá by mala byť sankcionovaná. Mali by sme poskytovať užitočné informácie spotrebiteľom, mali by sme dať možnosť upravovať takéto E, prístroje e, takým spôsobom, ktorý by bol profitabilný. E, treba pripravovať zo strany komisie nový plán. Mohli by sme informovať aj vlastne úrad pre štandardizáciu, ktorý zdôrazňuje práve tú dobrovoľnú štandardizáciu, má informovať aj rôzne organizácie občianskej spoločnosti alebo spotrebiteľ. Ten mandát tam existuje, ale myslím, že najmä v súvislosti s trvalou udržateľnosťou takýchto produktov je ešte čo e, e robiť napríklad v rámci toho ekodizajnu. E, ten zoznam e, produktov tohto typu by mal byť ambicioznejší a chceme, aby komisia spustila proces na podporu emi, e, teda priemyslu, aby e, tá schéma využívania, ktorú aj pani spravodajkynia spomínala, sa využívala lepšie a komisia by mala podporovať e, e, štrukturovanú informáciu a os- vymieňanie osvedčených postupov v rámci celej EÚ, do ktorého by mali byť začlenené aj miestne a regionálne orgány. Treba aktívne podporovať e, miestne iniciatívy oprav, e, výmen, e, bartrovania, e, kúpy, respektíve predaja, čo by bola užitočná služba pre spotrebiteľov a najmä, to si myslím, že je veľmi dôležité, nastaviť e, taký dizajn, také, také nastavenie spoločnosti, ktoré by bolo, bolo veľa vec e, trvalo udržateľné. Bol by to model spoločnosti, ktorý by bojoval proti tomu dnešnému konzumnému modelu, e, ktorý je častokrát exkluzívny a triedny a častokrát ľuďom ho nanúcujeme už od detstva a častokrát sa tam generujú umelé potreby, v skutočnosti ľudí, aby inak ani nemali. Takže v tomto duchu my navrhujeme a určite konštruktívne prispieme k tomu, čo pani ja navrhla. Ďakujem pekne. You, Ďakujem veľmi pekne, nech sa páči pán Pedicini. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcel by som sa poďakovať spra- spravodajkyni Šaldemose za prácu, ktorú odvedla. Sme presvedčení o tom, aby sme predlžili životnosť výrobku. E, je tu samozrejme potreba nielen z environmentálneho hľadiska, ale aj v podstate taká kultúrna e, zodpovednosť. E, z našeho pohľadu tým najväčším nepriateľom je ten pekelný mechanizmus, hm, ktorý zaviedla intenzívna priemyselná výroba pred eh, mnohými eh, rokmi. Napríklad pred pár rokmi rodiny ešte nemohli mať dvoje, dva televízory a dve, e, dve autá e, napríklad, ale prostredníctvom marketingu a samozrejme e, priemysel mal vždy snahu e, zrýchliť ten cyklus obnovovania a, a výmeny e, produktov. E, Samozrejme, e, výrobky, e, ktoré, ktoré možno e, používať mnohé roky a ktoré sa dajú opakovane opraviť, sa v súčasnosti kazia už po pár, po pár rokoch a zvyčajne tak, že už nie sú opraviteľné. A samozrejme, E, dá sa to urobiť aj tak, že jednoducho sa prekoná dizajn neveľmi starého výrobku. Toto poznáme z našich mobilných telefónov. Takže aj z našeho hľadiska produkty, e, výrobky musia byť e, trvácne a musia byť nadizajnované tak, aby vydržali čo najdlhšie aby mohli byť na konci svojho životného cyklu rozobrané a recyklované. A samozrejme je tu aj otázka opätovného použitia, pretože Samozrejme, aj v záujme navýšenia pracovných miest musíme pamätať aj na to, aby zredukovať e, množstvo produkovaného e, odpadu. To znamená, že prirodzene e, výrob, výrobca by takisto mal mať akúsi motiváciu v tom, aby dizajnoval takéto výrobky. Pani Dornáno. Ďakujem pekne a ďakujem aj pani spravodajkyni E, za jej prácu, pokiaľ ide o túto tému. Naozaj je to prepojené na e, nadbernú spotrebu e, produktov pochádzajúcich z chudobnejších krajín. Vedie to nakoniec k väčšej nezamestnanosti u nás, vedie to k zvyšovaniu odpadu a treba naozaj proti tomuto javu programovaného zastarávania výrobkov bojovať. E, treba proti tomu e, naozaj e, bojovať aj pokiaľ ide o takú technickú, funkcionálnu zastaranosť, ktorá vlastne, vlastne ide o zneužívanie produktov. Tieto praktiky naozaj treba odsúdiť, treba podporiť iniciatívy komunikácie v prípade takých trestných činov, ako napríklad máme vo Francúzsku, už zavedené. A legislatíva, pokiaľ ide o trestné právo alebo spotrebné právo, čo sa týka teda takýchto podvodných e, aktivít, už vlastne je aj dnes konzekventné, v každom štáte môžu e, orgány posilniť e, povinné informácie e, napríklad e, v rôznych e, dokumentoch, ale v prvom rade treba e, naozaj presne dodržiavať už existujúce zákony. A okrem legislatívneho e, prístupu pani spravodajkňa veľmi správne zdôrazňuje, že sensibilizácia spotrebiteľa je veľmi dôležitou e, podmienkou alebo taká osvetová, osvetový aspekt. Poskytovanie dôveryhodných informácií to nie je iba zodpovednosť podnikov, je to takisto zodpovednosť aj verejných orgánov a v EÚ máme istú tendenciu, že sa e, funkčné e, prístroje neúplne vždy správne podporujú. Napríklad mali sme tu tie žiarovky, ktoré boli e, tiež takýmto spôsobom e, riešené. Takže nemali by sme vždy e, dôverovať takýmto rôznym e, gadžetom, pokiaľ ide o životnosť výrobkov. Ja a v tomto duchu takisto pripravím aj nejaké pozmeňovacie návrhy. Ďakujem pekne. Líza. Ďakujem veľmi pekne, pán Líze. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Ďakujem aj spravodajkyni Šaldemose. A ja predstavím pozíciu EPP. E, chcel by som upresniť iba dva body a chcel by som samozrejme aj podporiť návrh správy, ako aj e, pripomienky kolegov. Dva konkrétne príklady e, spomeniem, ktorými sa musíme zaoberať. V prvom rade je to veľmi pozitívny príklad, že máme oveľa viacej LED žiaroviek alebo osvetľovacích zariadení. Problém však je, že častokrát tieto LED e, žiarivky alebo LED diódy sú častokrát integrálne spojené so samotným svietidlom a keď e, e, treba vymeniť žiarovku, tak treba vymeniť celú lampu. To samozrejme nie je vôbec efektívne a životnosť produktu, ktorý má vstavanú LED diodu, je potom obmedzený. Druhý príklad, e, ktorú e, by som chcel uviesť, sú naše obľúbené smartfóny. E, mne bolo povedané, že, že keď nový iPad príde na trh, a potom samozrejme sa z tej staršej začínajú spomalovať mali by sme od komisie žiadať, aby bola samozrejme oveľa konkrétnejšia, aby updaty e, boli e, urobené tak, aby nezabraňovali fungovaniu starším verziám e, telefónu. Je to samozrejme tak, že firmy chcú predávať neustále nové a nové produkty ale nevždy je to na prospech životného e, prostredia a možno by sa mali e, zmeniť aj obchodné modely na to, aby sme mohli sa vyrovnať s týmto e, problémom. A pozrieme sa, aké sú k dispozícii nástroje. Možno prostredníctvom ekodizajnu môžeme mnohé veci vyriešiť, ale samozrejme E, musíme hľadať aj alternatívy a musíme si na tom dať záležiť. E, samozrejme, e, smernica o ekodizajne, a tu má spravodajkyne, má pravdu, je úspešným príbehom. Naozaj sme docielili veľmi veľa v oblasti účinnosti, avšak sú tu problematické záležitosti, kde do diskusie sme investovali v Európe príliš e, veľa a musíme sa s ním teraz vysporiadať. Myslím si, že potrebujeme ekodizajn e, a ale nemyslím si, že každý e, problém možno vyriešiť ekodizajnom. A preto by som spoločne navrhol, aby sme sa zamýšľali aj o iných alternatívach, napríklad o lepšom označovaní ako napríklad e, v prípade e, LED e, dioda, ktoré sú vstavané. Tam potrebujeme ďalšie informácie, ktoré musia byť jasnejšie, aby sme mali k dispozícii nástroj, nad ktorým sa musíme zamyslieť, aby na určité výrobky fungovali dlhšie, ale zároveň nepredpisovali dlhšiu garančnú dobu. E, samozrejme, napríklad, ak je ledka súčasťou e, samotnej e, lampy, potom by sa mala ale garancia predlžiť. Podľa mňa by sme sa mali zamyslieť aj nad takýmto riešením. A takisto by som chcel vedieť aj zo strany komisie, prečo nereguluje tento problém trh, ak sa nejaký produkt relatívne rýchlo rozbije, potom musí na to dávať pozor aj konkurencia a povedať, my používame, e, my ponúkame trvácnejšie e, produkty, aby sme dotlačili trh e, k tomu, aby sa presadzoval s lepšou životnosťou výrobkov. A to v konečnom dôsledku môže priniesť aj väčšie peniaze pre týchto výrobcov, ale zdá sa, že to tak nefunguje. Uh, I have uh... Ešte tu máme ďalších rečníkov a potom uzavrieme diskusiu. Pán Štulak. Ďakujem, pani predsednička. Predovšetkým blahoželám spravodajcom k vynikajúcemu návrhu stanoviska o obehovom hospodárstve sa tu hovorí zásadným spôsobom a zlepšili sme pôvodný text našimi pozmenujúcimi návrhmi. Tri veci. Prvý, prvá vec, dôležitosť ekodizajnu. For, uh, uh a dôležité je, aby boli produkty trvanlivejšie a aby sa dali lepšie využiť, ale najmä tá trvanlivosť je dôležitá, pretože keď sa dajú veci opravovať, tak prispievajú k miestnemu hospodárstvu, lokálnemu a zvyšuje sa možnosť vytvoriť pracovné miesta, čo je zasa dobré pre konkurencieschopnosť únijného hospodárstva. Najmä výrobky, ktoré sú náročné na energie a stanú sa energeticky efektívnymi, týmto spôsobom v EÚ, to je veľmi veľké pozitívum. Druhá vec. Silne podporujem prechod z výrob, od výrobkov ku službám a vytváranie nových biznis modelov v zdieľanom hospodárstve, čo umožní našim spotrebiteľom prejsť od vlastníctva, vlastnenia k službám a využívaniu služieb. A to má v sebe zabudované motivačné nástroje pre priemyselné odvetvia a pre podnikateľský duch. V tých prvých dvoch veciach treba iniciovať dopyt, lebo produkty tohto typu budú drahšie, ako sú dnes pretože tie staršie, lacnejšie nezahrňajú environmentálne náklady. Preto potrebujeme zainvestovať do vzdelávania, do informovanosti spotrebiteľov, aby vedeli, prečo je lepšie kúpiť si takýto nový výrobok alebo výrobky, ktoré im vydržia dlhšie, ale sú zároveň drahšie. Najmä im treba povedať, že podporujú tým pracovné miesta v ich blízkosti, kde sa budú produkty opravovať. Veľmi dôležité je robiť osvetu v členských štátoch EÚ a vypracovať motivačné nástroje aj na regionálnej a miestnej úrovni. Ďakujem. Ďakujem vám. Pán Balco je ďalší rečník. Prosím vás, hovorte krátko. Ďakujem veľmi pekne. Hovorili sme o veľmi dôležitých bodoch, eh, predovšetkým v šiestom bode, k tomu by som sa chcel vyjadriť, eh, že etikety by mala obsahovať aj informáciu o životnosti e, produktov. Myslím si, že by spotrebitelia nemali byť navádzaní k tomu, aby si kupovali e, produkty, e, kde na etikete nie sú dostatočne tieto informácie zdôraznené. Napríklad na drahom osobnom automobile je častokrát e, napísané, aká dlhá je garancia na prehrdzavenie karosérie. Avšak vo väčšine prípadoch, prípadov e, sa predpokladá, že e, z technického hľadiska tento produkt aj tak, e, tak dlho nevydrží a majiteľ produkt predá. Ja by som vám presne vedel navrhnúť, aké by mohlo byť riešenie pri iPadoch, iPhonech, kde veľmi e, rýchlo e, dochádza k zastarávaniu. Možno potrebujeme veľmi agresívnu propagandu e, v tejto oblasti. A to tak, aby tieto zariadenia neboli príliš rýchlo vyhadzované a neboli kúpené nové, ktoré nepredstavujú nejakú technickú inováciu. V mojej ruke držím Nokiu, ktorá má 3 roky a ja som stratil nabíjačku a a chcel som si kúpiť novú a všade ma vysmiali, že si k takémuto telefónu e, chcem kúpiť vôbec nabíjačku. Takže e, musíme jednať aj voči veľmi agresívnej propagande výrobcov ktoré vyzývajú e, spotrebiteľov, aby si hneď kúpili nový model bez toho, že by k tomu dochádzalo k nejakej inovácii. Ďakujem veľmi pekne. A teraz má slovo komisia. Máme tu pána Beneta z komisie. Poprosím o poznámky. Dobre dopoludne prajem. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Je tu niekoľko vecí, na ktoré by som chcel zareagovať. Celkovo komisia už zachytila viaceré prvky, ktoré sú e, zazneli v debate a takisto aj v pôvodnej správe. Treba mať na mysli, že ekodizajn sa vyvinul tak, že sa použil systém, kedy sa životnosť nastavila na čo najnižšiu a bolo jednoduchšie merať, čo chcú spotrebitelia a čo chcú firmy, keď išlo o energetickú efektívnosť a že opätovné použitie alebo opraviteľnosť neboli v hre ako pojmy. E, tieto životné cykly, o ktorých teraz hovoríme, sa musia spresniť a lepšie zadefinovať. Nehovorím tým, že ne, e, netvrdíme, že je to jedna z kľúčových víziev, na ktorých pracujeme ale zásadne dôležitá vec, ktorá tu odznela, bola, čo komisia a Komisia pre európsku normalizáciu robia, čo sa týka recykli, recyklability a um, používateľnosti opätovnej výrobkov. Máme 30 odborných výborov, ktoré na tomto pracujú, 7 horizontálnych projektových tímov a všetky tieto týmy majú v roku 2018 zosumarizovať svoje zistenia a v prvej polovici 2019. To bude výsledok práce jednak horizontálnych prierezových tímov a jednak aj špecifických tímov na konkrétne výrobky. Niektoré prvky sú skôr horizontálnejšieho charakteru a treba mať rovnováhu medzi rýchlosťou a formálnym dodržaním postupu. Dohodli sa, že vytvoria tri typy dokumentov a noriem. Štanda EN, najvyššia, technické špecifikácie, to je druhá úroveň, a po tretie SN, e dohoda e, v rámci workshopu. Takže keď hovoríme o ICT výrobkoch a ďalších produktoch, ktoré sa tak rýchlo vyvíjajú v súčasnom svete, a máme tu ekodizajn a politiky súvisiace s produktami, ktoré sa vyvíjajú týmto spôsobom. Potrebujeme zároveň štandardizáciu, potrebujeme komisiu, pretože tieto veci e, idú rýchlo a na workshope sa dospeje k dohodám v tejto veci. Nechcem pridlho rečniť, e, radšej odpoviem na konkrétne otázky. Určite poslankyňa a poslanci budú ich chcieť položiť. Chcem len povedať, že nedávno sme sa snažili nastaviť predbežné opatrenia procesov prijatia nariadenia o ekodizajne a tam sme zapracovali zákaz nereverzibilných technik, pretože niekedy tu ide o právny, protest právnikov alebo výrobcov, pretože ak sa niečo špecifikuje tak, že to nelepí, musíme si byť vedomi toho, že niektoré lepiace prvky môžu byť reverzibilné počítače napríklad, e, displeje a služby. K tomu chcem povedať niekoľko dôležitých vecí. Dve dôležité veci, na ktoré e, naražali aj iní v tejto rozprave. E, software alebo phoneware, ako sa to nazýva v súčasnosti, v oblasti cloudu a podobných záležitostí, môže vzniknúť tzv. druhý život výrobku, ale vtedy tento software alebo phoneware musí byť e, dostupný a musí to byť možné. Ruka v ruke s tým ide tiež to, že hlavná časť výrobku, ten funkčný prvok, motorčeky alebo elektronika vnútri, musia byť v istom počte. Keď ich je priveľa, tak prichádza pokušenie zničiť ich. A tu je aj otázka dôveryhodnosti, dôvernosti údajov. Finančné inštitúcie by nemali ničiť dáta, ktoré si ukladajú na hard diskoch, na diskoch a podobne, pretože pre finančné inštitúcie dôvernosť pri ochrane dát a bezpečnosti bezpečnosť ich podnikania je oveľa dôležitejšia ako environmentálne úvahy. Ale v iných e, typoch podnikania schopnosť vymazať bezpečne údaje je mimoriadne dôležitá a je to zásadné pre druhý život konkrétneho výrobku. Všetky elektronické strojčeky a zariadenia by mali obsahovať software na vymazanie, bezpečné vymazanie údajov. Mal by byť k dispozícii takýto v rámci balíka, keď sa nakupuje elektronika. Treba na to vytvoriť celý biznis model a potom oveľa viac elektronických výrobkov bude môcť mať tzv. druhý život. Toľko z mojej strany. Veľmi rád odpoviem na vaše otázky, ak máte pocit, že som nedo, nedodal dostatočné informácie. Ďakujeme, hovorí pani predsednička. Teraz späť k spravodajkyni. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za vaše príspevky. Eh, som eh, veľmi rada, že práve s vašimi príspevkami by sme mohli doceliť veľmi dobrú správu. E, vrátim sa k tým dvom bodom, čo povedal pán Líze. Myslím si, že má pravdu. To, čo chceme urobiť, je zaoberať sa výzvou, ktoré e, prinášajú práve e, softverové vlastnosti, ktoré sú obsiahnuté v starších iPadoch alebo iPhonoch napríklad a potom kolega Langen. Ten spomenul problémy s leasingom. Veľmi často sa e, náš produkt e, mení a to samozrejme je dôležité. Čo však chceme zabezpečiť, je podpora e, priemyslu a to na to, aby začal vyrábať e, výrobky s predloženou životnosťou. To samozrejme e, prispieva k fungovaniu obehového hospodárstva. A našim zámerom je práve poukázať a podporiť existenciu skutočného obehového hospodárstva. A práve preto sa musíme stačiť, pretože práve aj leasing môže mať dobrý dopad na pretoženie životnosti. Ďakujem veľmi pekne za vaše e, e, pripomienky a ďakujem za podporu našej správy. Máme to lehotu na predkladanie pozmeňovacích návrhov 8. marec na poludne. Prechádzame k ďalšiemu bodu programu Výmena názorov s komisiou o ochrane potravín. A slovo dostáva riaditeľ REN z DG Sante. Good morning, ladies and gentlemen. Uh, chair. Dobré ráno, dámy a páni. Pani predsednička, rád by som povedal zo pár slov na úvod k legislatívnym záležitostiam a k medzinárodnému kontextu. Na začiatku zdravotná legislatíva. Máme zákony v európskej úrovni o závažných cezhraničných rizikách. To znamená dohľad nad, nad chorobami, nad šírením chorôb. Európske centrum pre eh, kontrolu chorôb vydáva tzv. výstrahy. Členské štáty sú notifikované o cezhraničných udalostiach a nezvyčajných vypuknutiach epidémií. V týchto zákonoch je takisto posúdenie rizika, na čo sú e, špecifikované agentúry v EÚ a takisto potrebo, užívame vedecké e, výbory, aby odhadli veľkosť rizika. Členské štáty majú svoje ministerstva zdravotníctva, ktoré sú zodpovedné za koordináciu opatrení na únijnej úrovni keď ide o závažný, závažnú hrozbu pre zdravie, cezhraničnú hrozbu. Hlavný nástroj je zákon z roku 2002 o všeobecných potravinách, ktorý e, dokáže vysledovať potravinu alebo zabezpečuje, že je to možné, vysledovateľnosť potravín. A ďalšie zákony, oficiálna kontrola e, potravín, ktoré nedávno boli modifikované. V zásade ide o tom, že primárna zodpovednosť e, za bezpečnosť potravina krmín, krmív spočíva na podnikoch, ktorí musia vykonať analýzu rizik a hazardov. A v tomto prípade, keď máme vybudovaný systém výstrach pre zdravotné rizika v súvislosti s potravinami a krmivami, dostávame asi 3000 upovedomení ročne, ktoré prichádzajú od členských štátov EÚ. Ako som už spomenul, máme aj nariadenie o všeobecných oficiálnych kontrolách. Členské štáty overujú súlad s zákonom pri zdraví zvierat a zdraví rastlin a v súčasnosti je vo fáze záverečného prijatia. Aby bol e, proces e, pohraničnej inšpekcie lepšie integrovaný, a aby sme sa vysporiadali s podvodmi v oblasti potravín a nesúlad so zákonom v oblasti potravín, tak na to vyvíjame veľké úsilie. Teraz sa e, vyjadrím k pod- zvieratám. Máme tu harmonizované zákony v modernom právnom rámci. Epidémie sú náhodné v súčasnosti alebo vyplývajú z nejakej náhodnej udalosti alebo bioterorizmu. Čo sa týka bezpečnosti potravín, indikácia prenosných e, chorôb to vyžaduje zareagovať do hodín po vypuknutí epidémie a to na, celej, na celom území EÚ alebo v niektorých regiónoch. Keď máme systém výstrach o vypuknutí chorôb, infekčných chorôb po zvieratách, využíva sa na ohlasovanie epidémií u zvierat. V súčasnosti sa modernizuje. Ďalej máme banky vakcín, referenčné body a takisto veterinárne týmy, ktoré môžu byť vyslané okamžite pri e, ochrane, obrane potravín, keď ide o zistenie nejakého agens, nejaké, nejakej chemikálie alebo škodliviny. Ďalej, zdravie zviera, zdravie rastlín. Tiež tu máme systém výstrach, ktorý môže opísať výskum epidémií, e, ktorým trpia rastliny. A ďalej úloha agentúr. Máme tu Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb, už som spomenul to, túto agentúru, ale máme agentúru pre bezpečnosť potravín. Tá bola vytvorená v, na základe Všeobecného zákona o potravinách a vykonáva e, hodnotenia rizika. Takisto pri e, nových rizikách a hrozbách má k dispozícii systém rýchlych výstrach. Na horizontálnej úrovni máme e, akčný plán CBRN, to je chemicko-biologicko e, radionukleárne hrozby, radiologicko-nukleárne hrozby a rizika. A tento plán pozostáva z podávania hlásení a správ a to pravidelne robia členské štáty. A teraz by som sa, pani predsednička, dostal k medzinárodnému kontextu. EU spolupracuje s VHO na zákonoch o potravinách a venuje sa prepojeniam rozličných systémov výstrach, ktoré som spomenul. Spolupracujeme aj s NATO, aby sme mali dostatočné kapacity pri identifikovaní E, epidémia pohrôm a vedeli zasiahnuť. Čo sa týka zdravia zvierat, V Paríži v júli 2015 bola prvá konferencia v súvislosti so zdravím zvierat a prípadnými chorobami a epidémiami. Sú tu ďalšie organizácie, s ktorými spolupracujeme pravidelne pri e, témach verejného zdravia a obrane potravín. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán riaditeľ. Teraz dostávajú slovo kolegovia. Nech sa páči. Pani Haranc Karsia. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem komisii, že sú tu dnes s nami, aby sme hovorili o tejto dôležitej téme obrany potravín. Je to veľmi dôležitá a relevantná téma pre celú EÚ. Aspoň podľa mňa. E, celkom dobre ste popísali e, tú legislatívu, ktorú máme dnes v EU, na to, aby sme si boli istí, že tie mm, potraviny, ktoré sú našim spotrebiteľom, sú naozaj bezpečné. Najbezpečnejšie na svete. V tomto je to naozaj jasná vec. Máme naozaj najstriktnejšie normy na celom svete, vďaka ktorým e, môžeme ubezpečiť našich spotrebiteľov, že naše potraviny a potraviny, ktoré sa nás predávajú, sú e, naozaj najlepšie najviac e, bezpečné, ako je to možné. Ale hovoríme o biobezpečnosti, hovoríme o prevencii e, voči bioterorizmu, hovoríme o znížení, respektíve o preferovaní toho, aby európske produkty boli certifikované tak, aby naši spotrebitelia vedeli, že e, výroba týchto produktov išla podľa veľmi prísnych protokolov, aby nemohlo, nemohlo dôjsť ku kontaminácii takýmto umyselným spôsobom e, alebo prípadne aj neumyselným. E, žijeme e, vo svete, kde takéto rizika, ako dobre vieme, existujú a teda hovoríme naozaj o vážnej téme. Pripravila som viacero otázok, či už sama alebo s kolegami pre komisiu a dostala som odpoveď od komisie, že existuje istá negatívna predispozícia Junckerovej komisie, pokiaľ ide o ďalšej legislatívy. A ja chcem povedať, že sektor, sektor výroby potravín v Európe, ja som s nimi častokrát v kontakte, s polnospodárstvom a tak ďalej, eh, oni mi povedali, že oni sú za takýto návrh predpisu. Nebrania sa tomu vôbec, práve naopak. Prečo? Lebo pre nich je to eh, ušetrenie peňazí. Už tieto protokoly aj tak vykonávajú, ale nemajú verejnú legislatívu na certifikáciu oni keď ich chcú prispôsobiť nejaké legislatíve, tak musia ísť na súkromný trh, pretože sú dve normy, dve súkromné normy, ktoré to robia. Oni chcú práve že takúto verejnú normu. A takisto nám komisia hovorí o tom, že sa hovorí o nákladoch pre výrobcov. Ale to nie je pravda. Zdôrazňujem, že výrobcovia sú za, taká, za takýto nový predpis, ktorý sa navrhuje. A takisto nám komisia hovorí, že v prípade novej legislatívy by sme hovorili o 4 či 5 rokoch. Veď predsa čím skôr začneme, tým skôr budeme mať hotovo. A pokiaľ ide o výrobcov potravín, pokiaľ ide o exportérov do ďalších krajín, toto by bol skvelý nástroj, vynikajúci nástroj pre európsky e, potravinársky priemysel, aby takéto niečo, priemysel, aby takéto niečo mal k dispozícii, e, pretože je to dobrá, e, dobrý nástroj aj pre tretie, e, alebo v vzťahoch k tretím e, štátom, s ktorými podpisujeme dohody. Napríklad dávam príklad e, e odpadov s obalom. Máme k tomu rôzne predpisy, smernice, rozhodnutia komisie. Napriek tomu sme mali e, normu pokiaľ certifikáciu ISO 4001 pre e, certifikáciu e, podnikov. A ja predtým, ako som bola poslankyňou, som bola e, konzultantkou v tejto oblasti e, životného prostredia. Pokiaľ by sme mali ten e, predpis E, e, vtedy k dispozícii. Tak prečo teraz by sme to nemohli mať tak, že namiesto dvoch súkromných norm by sme mali jednu verejnú normu? Ide o to, aby náš potravinársky sektor bol silný aj v Európe, aj všade na svete, aby naši e, zákazníci, naši spotrebitelia, aby si boli istí, e, že konzumujú bezpečné potraviny. Takže je tu o nejaké ďalšie minanie peňazí, práve naopak je to investícia do istoty, do pocitu bezpečnosti, do kvality. Ďakujem pekne, pani Gross, to je, to je, ďakujem pekne. Naozaj to pravda, že táto téma obrany potravín vôbec definovať e, tie prostriedky, ktoré máme na obranu v oblasti potravín alebo ochranu e, vo všetkých sektoroch e, potravinárstva, polnohospodárstva proti biologickej kontaminácii, fyzickej, chemickej, radiologickej voči našim spotrebiteľom. Je to dôležité pre imič celému sektoru a v roku 2007 svet Svetová zdravotnícká organizácia povedala, že takáto kon- kontaminácia patrí medzi najväčšie hrozby v 21. storočí. E, a je to vec, ktorá by mohla v rámci teroristického útoku naozaj reálne e, vzniknúť takáto situácia. Keď hovoríme o biologickej kontaminácii, vieme pritom, že nám naozaj výrazne chýbajú antibiotika, funkčné antibiotika. Vieme, že existujú isté baktérie dnes, najmä tak, také, ktoré sú veľmi nebezpečné a voči ktorým už vlastne dnes nemôžeme reálne zasiahnuť, tak e, to všetko nám hovorí o tom, že tento problém je naozaj relevantný a významný. Európska únia nemá nejakú všeobecnú re, e, reguláciu. Tu bolo povedané, že sú isté e, nástroje, dobre, ktorú máme, ktoré máme k dispozícii, ale taký globálny rámec e, legislatívny rámec v tejto oblasti nemáme na rozdiel od USA, na rozdiel dokonca od niektorých členských štátov, napríklad vo Francúzsku, môžem spomenúť, tam táto téma obrany potravín je obsiahnutá v tom e, pláne tzv. Vigipirat, to je boj proti terorizmu a tam vo Francúzsku naozaj potravinársky sektor je považovaný za možný cieľ takýchto útokov, treba naozaj chrániť ho pred takýmito možnými prípadmi. Mám otázku na komisiu. E, Európska agentúra pre bezpečnosť potravín podľa všetkého do dnešného dňa nejako neriešila, ehm, nepovedzme, nevenovala sa tejto téme. Takže ako to vyzerá, chcem sa spýtať, sú nejaké funkcie, e, ktoré sa vykonávajú v tejto, v tomto ohľade z ich e, strany. Ja si myslím, že by nebolo zlé vykonať taký strategický plán e, aktivít práve v tejto oblasti som vedavá, čo si o tom myslí komisia. Ďakujem ďalej pani Dali. Ďakujem eh, pekne, vážení eh, kolegovia, ďakujem aj komisii, že sú dnes medzi nami. Táto výmena informácie je zaujímavá a je zaujímavá, zaujímavé tiež, že komisia hovorí, že legislatíva existuje, ktorá zabezpečuje kvalitu potravín, že e, nejaké cezhraničné hrozby sú tým ošetrené, to je fajn. Ale myslím, že treba ísť ďalej. Treba sa pozrieť na niečo, čo, o čom e, naši e, občania hovoria naozaj každodenne hovoria o bezpečnosti, potrebujú bezpečnosť, potrebujú európsku bezpečnosť a častokrát sa zabúda na to, že práve hrozí nám aj taká takýto bioterorizmus, respektíve biokontaminácia, čo je vec, ktorá sa týka všetkých ľudí teoreticky, pokiaľ by také situácii došlo. A chcem hovoriť okrem iného o skutočnosti, že existuje isté riziko, pokiaľ ide o potravinové e, podniky, ktoré posielajú potraviny z jednej krajiny do druhej, napríklad autom, e, skladujú tieto potraviny, spracúvajú tieto potraviny a tak ďalej. A moja otázka je, keď sa pozrieme na naše predpisy k dnešnému dňu všetky európske organizácie a dokonca aj nadnárodné organizácie, ktoré fungujú v rámci EÚ. Ako môžu zabezpečiť, že e, dodávateľia v rámci celej Európy majú naozaj silné programy obrany potravín, e, ako môžu znižiť rizika kontaminácie potravín, e, také úmyselnej kontaminácie teda myslím. A to, čo som doteraz porozumela alebo vyrozumela, nemám pocit, že by komisia pripravila nejakú iniciatívu, ktorá by túto otázku riešila. Teda chcem sa spýtať, dopracovali sme sa teraz do bodu, kde musíme vyvíjať nejaký program, pokiaľ o potravinovú bezpečnosť, e, obranu potravín. Ja si myslím, že sme sa do tohto bodu dostali, že by sa to pýtalo a e, som zvedavá, čo si o to myslí komisia. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán Pedicini. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. E, tento dokument e, sa nevysporiadáva len e, s potravinovým terorizmom, ale aj ostatnými prípadmi, ktoré sú tak rovnako početné. Napríklad môžeme spomenúť napríklad falšované potraviny alebo falšované potraviny alebo napríklad čínske paradajky, ktoré sú kamuflované ako európske paradajky napríklad e, karboxylmetylcelulóza, e, ktorá sa e, používa na úpravu váhy čerstvého ovocia a zeleniny. My chceme vytvoriť lepšiu etiketu, ktorý, ktoré by boli lepšie, ale samozrejme slúžili aj prevencie, na prevenciu teroristických útokov a chcel by som povedať, že tým zásadným bodom je chrániť našich e, občanov od e, podvodov na potravinách a samozrejme e, chrániť sa od potravinových teroristických útokov. A samozrejme, investujeme tieto prostriedky do tohto sektoru, predovšetkým preto, aby sme vedeli chrániť malé a stredné podniky a aby sme ochránili chránené označenie pôvodu a samozrejme musíme aj využiť aj e, spravodajské informácie na to, aby sme predchádzali takýmto útokom. Ďakujem e, pekne. Takže poprosím zodpovedať na vaše otázky. Ďakujem pekne. Odpoviem na všetky vaše otázky tieto legislatívne opatrenia, mnohé sú už e, v praxi uvedené. Komisia zabezpečila, že to je prioritou Junckerovho týmu, aby sa tieto zákony aj presadzovali v praxi. Implementácia legislatívy je jedna vec, ďalej audit je ďalšia vec. Máme špecifický systém auditu zavedený, ktorý kontroluje potraviny v Európskej únii a tretich krajinách Treba si to prediskutovať s členskými štátmi EÚ. Druhá vec, ktorú by som chcel urobiť, e, poznámku, ktorú by som chcel urobiť e, v súvislosti s 5-6 e, rozličnými systémami výstrach, ktoré máme v EÚ, závisiacimi od toho, ktorého legisla- druhu legislatívy. Výstrahy, ktoré prichádzajú v oblasti verejného zdravia, sú posielané kolegom, ktorí sa zaoberajú aj zdravím zvierat. To isté platí pre biologické hrozby, ktoré sú povahy mm, na, takže náročky, niekto mm, niečo zle urobil. Takéto sa tiež, tieto výstrahy sa tiež vysielajú, posielajú aj ďalším aktérom. Je dôležité, že agentúry Rozličné úrady, ktoré sú zodpovedné za bezpečnosť potravín, majú všetky tieto informácie a takisto môžu potom konať na základe scenárov, ktoré vypracovali na jednej strane členské štáty a na druhej strane agentúry. E, tieto stratégie sú pravidelne modernizované. Čo sa týka ohrozenia EÚ, máme tu agendu o bezpečnosti. E, prvá správa o implementácii tejto agendy, ktorá bola prijatá 12. oktobra 2016, o tej chcem hovoriť. Jedným z aspektov spomínaných v agende EÚ je otázka lepšej aplikácie legislatívy EÚ vo vzťahu k terorizmu, organizovanému zločinu a kybernetickým zločinom, prečinom. Chcem upriamiť vašu pozornosť na aktivity, ktoré sa dejú v členských štátoch EÚ a aj v komisii v súčasnosti e, v súvislosti s tzv. E, soft targets, mekými cieľmi, doslovný preklad. To, zno, to znamená obchodné, dodavateľsko-odberateľské reťazce, ktoré súvisia s potravinami, sú fyzicky relatívne málo chránené. Aj keď máme silnú legislatívu, e, v praxi v teréne táto ochrana, ktorá by mohla byť, nefunguje tak, ako by mala. A ochrana týchto mekých cieľov je dôležitá, aby spoločnosť mohla pokračovať e, v konaní a v živote aj vtedy, keď sú dodávateľsko-odberateľské potravinové reťazce ohrozené. Pokúšali sme sa identifikovať, aké aktivity spolupráci a súčinnosti s členskými štátmi môžeme urobiť pri téme ochrany terorizmu a zároveň ochrániť aj tieto meké meké ciele. Ďakujem. Ďakujeme vám. Ďakujeme aj všetkým, ktorí sa zúčastnili rozpravy. Prechádzame k ďalšiemu bodu, ktorým je výmena názorov s komisiou, tentokrát na inú tému. Zjednodušený postup, zoznam firiem v Kanade, s ktorými členské štáty v EÚ si môžu vymieňať eh, komodity súvisiace s konzumom. Slovo má komisia, nech sa páči. Je to pán Van Dijk, ak sa nemýlim. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dobré ráno prajem všetkým. Zoznam, teda tento právny základ pre zoznam je nariadenie 854, kde sa hovorí o oficiálnej kontrole vín z živočišného pôvodu, ktoré majú skončiť eh, ako potravina článku 12 v 4. odseku sa hovorí, aký postup má byť pri modernizovaní týchto zoznamov. Súčasná situácia v EÚ je taká, že import je dovolený len do takých firiem, ktoré sú na zozname, do takýchto ustanovizní. A Máme tu inšpekčné posty na hraniciach, kde sa overuje, že naozaj táto zasielka pochádza z ustanovizní, ktoré sú na zozname a boli schválené príslušnými orgánmi, či EU alebo ne-EU e krajinami. Tento postup e, má 30 dní, zoznamy sa aktualizujú, aktualizujú každých 30 pracovných dní a v rámci tých 30 pracovných dní máme obdobie 20 dní, kedy členské štáty môžu e, pridávať komentáre, pod, podmienky alebo navrhovať nové ustanovizne, ktoré sa dajú pridať na zoznam. V prípade Kanady máme dohodu medzi EÚ a Kanadou o ekvivalentnosti požiadaviek na verejné zdravie. Špecificky e, túto ekvivalenciu sme s Kanadou dohodli v oblasti mesa, rýb a výrobkov z rýb. Tieto produkty a normy a požiadavky, ktoré s nimi súvisia, sú na rovnakej úrovni v Kanade aj v EÚ. Ekvivalencia bola dohodnutá medzi Kanadou a EÚ. Pravidla sa aplikujú také, že pri exporte e, sú podmienky splnené. Zoznamy sú jedna časť, ekvivalencia je ďalšia časť. Máme pocit, že to bol dôvod, že návrh komisie obsahoval aj to, že sa treba spoľahnúť na kanadské záruky, a navrhnúť zjednodušený postup pre vytváranie zoznamov. Máme niekoľko takýchto podobných dohôd, napríklad s Novým Zélandom. To znamená, že keď firmy v EÚ môžu vyvážať do Kanady, tak potom Kanada takisto aplikuje zjednodušený postup, kedy stačia dva dni, aby sa všetko overilo a umožnilo sa firme z EÚ exportovať do Kanady. Postup, ktorý sa používa pri tomto zjednodušenom vytváraní zoznamov, bolo dané, tento proces bol stanovený v dohodách, v zmluvách, najprv v rámci EÚ, potom máme výbor pre spoločný manažment s Kanadou. Tento výbor predložil odporúčanie. Členské štáty participovali v tomto výbore pre spoločný manažment a máme tu návrh na zjednodušené zoznamy, ktorý bol odprezentovaný v súlade s procesom a stálym výborom pre potravinové produkty a krmivá. Členské štáty to schválili a aby bol tento proces završený, potrebujeme interné rozhodnutie DG Sante musí e, formulovať tieto postupy výmenou formalizovať výmenou listov. Teraz prichádzam k druhej otázke, ktorú poslanec alebo poslankyne Európskeho parlamentu položili. Týka sa to, čo sa dá vyvážať z týchto dohodnutých firiem do EÚ, z týchto ustanovizní. John Ryan odpovedal Mm, už z časti, keď hovoril o pravidlách pre bezpečnosť potravín. My tiež máme naše vlastné audity, ktoré sa vykonávajú v EÚ. Máme tu kolegov z direktoriátu F z DG Sante, ktorí vykonávajú tieto audity a sú aj takí, čo robia audity v Kanade. Jedna z tém pri tejto verifikácii v Kanade je overiť e, súlad s kanadským programom pri certifikovaní produktov na vývoz do Európskej únie, takže počas auditov špecificky riešime, či tieto požiadavky na certifikácie sú dostatočné aj pri vývoze e, kanadskej hovedziny do EÚ. Certifikácia potom prebieha na kanadskej strane, keď sa posiela meso do EÚ, tak sa overí, že sú požiadavky produkty, na produkty splnené a keď meso príde na hranicu, Zasielka mesa príde na hranicu EÚ, tak inšpektori nie len preskúmajú dokumenty, ale aj identity a fyzicky e, skontroluje veterinár s oficiálnou pečiatkou, e, v akom stave je dodávka a z akého územia prichádza. Dúfam, že som odpovedal na otázky poslancov, poslankyň a som pripravený odpovedať na ďalšie. Ďakujeme vám, hovorí pani predsedkynia, pani, pán Staes. Ehm, z, komisii, z komisie prišlo vyrozumenie, ďakujeme komisii po výbore NV som za túto tematiku zodpovedný ja, som spravodajcom a takisto konzultujem s direktoriátom F, ktorý sa venuje tej podobnej problematike. FAO je organizácia, ktorá od roku 2004 vykonala v Kanade približne 14 kontrol od roku 2004 do, do dnes. A nie všetky tieto kontroly sa zameriavali na presne tú tému, o ktorej hovoríme teraz my, a to je vývoz čerstvého mesa a hydiny. V roku 2010, myslím, bola jedna takáto a potom v 2014, ktorá sa zameriavala na túto konkrétnu tému. Potom sa publikovali výsledky v júni 2015 celkovo môžeme povedať, že máme aj celkom čerstvé dôkazy. Čo som si prečítal v týchto textoch, nie je až také, e, že by som sa cítil bezpečne a že by som veril tomu, čo sa deje, že to je správne. Napríklad sa tam, sa tam môžete dočítať, že pri e, licencovaní pre vývoz v Kanade, tam to nie je zmodernizované, mnoho žiadostí bolo prijaté, že chcú firmy byť vyňaté zo zoznamov sú tu otázky súvisiace s vysledovateľnosťou hovedzieho mesa, čo vzbudzuje vážne obavy, ako to je s vývozom konského mesa, či je možné naozaj vylúčiť, že kone, ktoré boli na bytunkoch v Kanade e, zabité, či náhodou neboli, či nedostali predchádzajúcich 100 dní nelegálne látky. Toto je, čítam zo správy z júna 2015 z FAO to je Úrad pre potraviny a veterinárne záležitosti. Teraz sa chcem vyjadriť k zjednodušenému postupu schválenému členskými štátmi EÚ. Bolo to... Jeden z členských štátov vzniesol obavy. Naozaj si kladím otázku, či môžeme akceptovať, že túto implementujúcu vyhlášku môžeme akceptovať, alebo či podľa článku 12 nariadenia môžu byť prijaté ešte stále pozmeňovacie návrhy a ďalšie informácie prijaté. Vieme, že FAO overuje veci, keď nie sú zrejme. Pôvodná myšlienka tejto legislatívy, tejto právnej normy bola e, v rámci spolu rozhodovania e, trošku inak naformulovaná. Po druhé, vidíme v tomto kontexte, e, pred, pred niekoľkými týždňami sme schválili CETu. CETA je dohoda o, o slobodnom obchodovaní s Kanadou. A čo sa týka dovaženého mesa, mienime zvýšiť kvóty pre hovedzinu, bravčovinu a hydinu. 12 až 14 krát viac tonáže sa bude dovážať tohto mesa z Kanady do Európskej únie ako v dôsledku e, dohody CETA. Dobre, je to dohoda, v poriadku, ja s ňou nemám v podstate problémy v zásade. E, sa to odhlasovalo, takže dokonca veľkou drvivou väčšinou. Ale realita je, že objemy mesa tony mesa, ktoré teraz budú môcť byť e, dovážené z Kanady, tie sa neuveriteľne zvýšili. A keď teraz príjmeme zjednodušený postup, mnohé orgány, ktoré sú zodpovedné za dovoz z Kanady, za vývoz mesa z Kanady do Európskej únie, čerstvé meso, hydinové výrobky, mesové výrobky, E, budú používať tento zjednodušený postup. Ja som si všimol, čo povedal pán Van Dijk e, o overovaní a o tom, ako, e, aké funkčné, aké dôsledné sú tieto kontroly, či sa dá oddeliť produkcia mesa na jednej strane a na druhej strane, či sa dá oddeliť e, sledovanie hormónov v mese, tak aby sa nepoužili žiadne hormóny pri vykrmovaní zvierat. Dá sa to presne zistiť, či to v Kanade tak je? Moja otázka však je nasledujúca. Ne, nestane sa náhodou to, že zjednodušený postup v celom tomto kontexte, kde je zapojených toľko inštitúcií, nebude to viesť e, k vývozu mesa bravčoviny a hydiny, hovedziny k zvýšeniu tonáže? Je to naozaj rozumné rozhodnutie vo svetle toho, čo je napísané v správe z júna a vo svetle toho, ako sme odhlasovali dohodu CETA, majúc známysly, že správa FAO e, nie celkom potvrdzuje ekvivalenciu medzi EÚ a Kanadou, takže by sme mohli ju spochybniť, či tá ekvivalencia je ekvivalenciou. Ďakujem. Teraz má slovo pán Van Dijk, hovorí pani predsedkynia. Ďakujem za slovo. Predovšetkým vo vzťahu k auditom, ktoré sa vykonali za ostatných 10 rokov, robí to FAO, teraz to robí e, riaditeľstvo F e, v DG Sanko. Do roku 2016 bola publikovaná správa posledná za príslušné obdobie bola publikovaná v júni 2016, je dôležité spomenúť, že zistenia tejto správy sú iba začiatkom celého procesu. Keď tieto zistenia boli e, položené na papier, to je iba prvý krok a potom bude nasledovať e, následný krok zo strany DG Sanko a keď sa všetko overí, až potom sa situácia uzavrie. Takže teraz sme vo, vo fáze overovania, či inštrukcie, inštrukcie, plány, stratégie a zistenia, ktoré urobilo riaditeľstvo F, či to, to je v súlade a či to je správne aplikované. Auditor, keď odíde do Kanady, si berie so sebou takéto akčné plány a overuje, či naozaj tieto akčné plány sa vysporiadávajú s realitou, aká je a či sú správne e, aplikované v praxi. Je jasné, že Kanada sa snaží e, vytvoriť nový program auditov, ktorý vychádza z dôležitých prvkov, napríklad počet e, výstrah, ktoré sme museli vydať, alebo zistení po istých kontrolách. A v tomto zmysle je frekvencia kontrol potom prispôsobená e, danej situácii. Ďalšia otázka, ktorá tu odznela, sa týkala kvót. Týkala sa kvót v dohode, ktorá bola prijatá zoznamy tých firiem, ktoré môžu vyvážať, nemajú nič dočinenia s kvótami. To je proste zoznam firiem, ktorí splňajú také podmienky, že môžu vyvážať meso do EÚ. A to nemá žiadny, žiadnu súvislosť s dohodnutými kvótami ani s dohodou CETA. Ďakujem. Want to say something? Ja, voorzitter, als ik eventjes mag, mag, eh, mag reageren, of tenminste... Vážená pani predsednička, ja by som sa trošku vrátil k otázke, ktorú som položil. Nie, ja som nedala slovo vám, ale pánu Kaputovi. Prepačte mi, prepačte mi. Ďakujem veľmi pekne. Ja mám takú poznámku, takú všeobecnejšieho eh, razenia na komisiu predpokladám, že hodnotenie k štandardov e, kvality na európskej úrovni sa nemôže obmedzovať na jednoduchú formálnu kontrolu. Ak e, prehlbím to e, hodnotenie a hovoríme o kvalite produktov od súrovín až po samotné spracovanie, tie samozrejme nie sú ekvivalentné naprieč e, Európou. Čo sa týka citlivých výrobných e, postupov, ako napríklad e, je spracovanie mesa, hovoríme samozrejme aj o úrovni hormónov, ktoré síce môžu byť legálne, ale zároveň sú nebezpečné. Hovoríme o podnikoch, ktoré samozrejme re, rešpektujú protokoly HCCAP avšak e, v zásade e, porušujú niektoré zásady nášho systému, ktoré sa e, považujú za viac menej závažné. No a čo sa týka CETY, vidíme, že do Európy vstupujú produkty, ktoré nerešpektujú zdravie a zásady európskych občanov. Ja považujem za závažné, ak komisia príjme nižšie štandardy pri kontrole eh, tovaru na, vo fáze dovozy. Pretože musíme mať eh, na mysli ochranu zdravia občanov a ešte závažnejšie to, že sa jedná o zjednodušený e, postup tam, kde je potrebné rozlišovať medzi podnikmi, ktoré používajú hormóny a GMO e, e, potraviny. A samozrejme, spotrebitelia si tohto musia byť vedomi. Ďakujem, pani McGuinness. Ďakujem pani predsednička. Pán Stas e, spomenul záležitosť konského mesa, e, na ktorý nebol zodpovedaný. Je to súčasťou širšieho problému, e, kde keď kontrolujeme konské meso v rámci Európskeho Európskej únie, ale už nie konské meso, ktoré vstupuje do potravinárového reťazca z Kanady. <clears throat> Takže boli sme neustále na úrovni k členských štátov kontaktovaní e, kvôli tomuto problému a musíme zabezpečiť ekvivalentnosť v tomto prípade. Ďakujem. E, pán Stas, ale vy už ste mali e, slovo a vy nie ste spravodajcom. Dobre, ale poprosím vás veľmi krátko. Iba krátko. Ja sa ospravedlňujem Pozerali ste mojim smerom, pán Kaputo bol vo, vašo, vo vašej trajektórii pohľadu, ospravedlňujem sa. Ja chcem ešte dodatočnú otázku položiť. Odznilo to, že správa FAO z riaditeľstva F je z roku 2015 a že všetky správy FAO boli dôkladne prečítané. Ja sa pýtam, môžeme my ako výbor parlamentu dostať tie správy, tie vyhodnocovacie súhrné správy o tom, čo sa skutočne stalo? Aby sme vedeli všetko, v čom, o čom sa v správa hovorilo. A tá správa z júna 2015, tam sa hovorí o novej správe FAO v súvislosti s Kanadou a tá ešte nebola publikovaná. Kedy e, si myslíte, pán Van Dijk, že táto správa e, by sa k nám mohla dostať? Je tu nejaký harmonogram predpokladaný? A napokon povedal, že kvóty, údajne kvóty, ktoré sú stanovené v dohode CETA a zvýšenie kvót nemajú nič dočinenia s e, overeniami a novými inštitúciami a ustanoveniami, ktoré sa pridávajú na zoznam. Ale keď hovoríme o zjednodušenom postupe, kde bude možné, aby sa pridalo na zoznamy viac firiem a ustanovizní, človek e, sa nemôže zbaviť dojmu, že sa tu e, môže zvýšiť kapacita vývozu mesa z Kanady 12 až 14 násobne, aby sa táto kvota jednoducho naplnila. To je masívne naplnenie kvóty. Samozrejme, Práve preto som sa pýtal, práve preto som položil tú otázku. Pani predsednička hovorí, to nebolo až také krátke, ako ste slúbili. Pán Van Dijk, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Veľmi krátko k prvej veci týkajúcej sa kvality. Ja chcem zdôrazniť opätovne, a komisia to urobila pri niekoľkých príležitostiach, keď sme hovorili o dohodách a znižovaní štandardoch to sa týkalo tých ekvivalencií medzi EÚ a Kanadou, ktoré sa už preskúmali a dohodli. Meso, ktoré obsahuje hormóny, je vylúčené. Takéto meso, dokonca aj keď máme dohodu s Kanadou, meso, v ktorom sú hormóny, nesmie byť vyvážené do EÚ, pretože to je pravidlo, ktoré máme a my toto pravidlo sme nezmenili kvôli Kanade. To je absolútne jasné. Nebudeme znižovať naše štandardy, naše normy tie platia Kanada ich musí splniť a žiadne hormóny nesmú zvieratá dostávať predtým, než idú na poražku. Druhá otázka, konské meso. Naozaj som neodpovedal, máte pravdu. Vychádza to zo správy z, z riaditeľstva F. Kolega bol vyslaný do Kanady a bolo tam hlasované o novom rozhodnutí a prešlo to. Celý proces bol odhlasovaný, aby sa zvýšili kontroly tak, aby sa zabezpečilo, že kone, ktoré majú ísť na porážku a potom sa ich mesom a poslať do EÚ, 6 mesiacov pred porážkou sú špecificky kontrolované, tak aby sa e, vyhlo riziku Takže tie obavy, ktoré vzniesol inšpektor v Kanade, ktoré identifikoval, už sme na to zareagovali a odpovedali tak, aby bolo možné dovážať aj konské meso z Kanady. A posledná vaša otázka. Akčné plány, správy kolegov z riaditeľstva F sú skutočne verejné, verejne prístupné a akčné plány a reakcie kompetentných orgánov sú na web stránke Európskej únie a je možné sa k ním dostať. Ďakujem. The... Veľmi pekne ďakujem za túto rozpravu. Prichádzame k poslednému bodu na programe. Pripomínam vám, že toto je výmena názorov, ktorá je zorganizovaná dnes pri príležitosti oslav deň e, vyhnutia sa chorôb, vy, deň e, zriedkavých chorôb e, na globálnej úrovni a dopad tohto znamená, že choroby, ktoré sú zriedkavé a ak nimi ľudia trpia, nemusia byť správne diagnostikovaní títo ľudia, pretože Jednoducho nie je dostatok odborníkov, nie je dostatok diagnostických nástrojov, e, poznatky sú roztrieštené, pretože je tak malo pacientov a preto je veľmi dôležité, aby sme pracovali cezhraničným spôsobom. Dnes je deň, kedy e, robíme, šírime informovanosť a osvetu medzi verejnosťou o týchto zriedkavých chorobách a ich dopade na život e, pacienta. Robíme kampaň ktorá je zameraná na všeobecnú e, verejnosť, na verejné orgány, na výskumníkov, na firmy, na profesionálov v oblasti zdravotníctva, na tých, ktorí majú skutočný záujem o vyriešenie tohto ťažkého problému zriedkavo sa vyskytujúcich chorôb. Slovo má najprv komisia. Ďakujem, pán riediteľ Rajan, že ste prišli medzi nás. Obraciam sa na vás, aby ste nám povedali, aké sú hlavné kroky a iniciatívy EÚ v rámci tejto tematiky. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, že som opäť dostal slovo. Rád by som sa vyjadril k politike zriedkavých chorôb pri príležitosti Dňa zriedkavých chorôb. Máme nariadenie Európskeho parlamentu a rádu o medicínskych produktoch, ktoré sú relevantné pre e, zriedkavé choroby, tomu sa pridalo oznámenie Komisie o zriedkavých chorobách, e, kde sa vysporiadávame s celkovým prístupom, ktorý chceme, aby bol holistický k aspektom verejného zdravia zriedkavých chorôb a potom ešte bolo odporúčanie z roku 2009 Rady o akčných e, krokoch EÚ v oblasti zriedkavých chorôb aj aktivitách na národnej úrovni. Napokon sa komisia rozhodla vytvoriť e, skupinu odborníkov k zriedkavým chorobám. A toto je teda legislatívny rámec, rámec ktorý obklopuje tému zriedkavých chorôb na únijnej úrovni. Snažíme sa tieto všetky nastavené opatrenia využívať. Zdôraznil by som závažnosť e, tejto témy. Máme aj mimovládku pre zriedkavé choroby, ktorá je na čele aliancií v rámci e, jednotlivých národných štátov a zoskupuje 600 pacientských organizácií, ktoré zastupujú 4000 riedkavých chorôb v 50 krajinách. Takže to je veľmi veľká skupina. Táto skupina dostáva financovanie v rámci, sku- v rámci e, nášho legislatívneho rámca, skupiny odborníkov a takisto výbory e, k liekom v agentúre, predmetnej agentúre sa zúčastňujú na tejto práci. Musíme pochváliť kolegov z Eurodisu za to, ako sa snažia zasadzovať za pacientov, ktorí trpia zriedkavými chorobami. Dôležitý aspekt politiky k zriedkavým chorobám je vedieť, ako v skutočnosti sa veci majú. Preto Európska únia investovala mnohé roky do registrat registrácie, do registrácie alebo do registra zriedkavých chorôb. E, máme spoločné výskumné centrum, kam sa presunuli niektoré tieto poznatky. E, Rodené defekty a, uh, a obrna boli napríklad e, choroby, ktoré boli skúmané v rámci registra zriedkavých chorôb a Máme tu aj Európsky referenčný rámec, ktorý je ďalšou zložkou celého legislatívneho rámca. V rámci programu Health, ktorý bol odštartovaný v septembri 2015, máme tiež možnosť pomôcť členským štátom implementovať odporúčanie rady, najmä v téme rozvoja informovanosti a databázy o zriedkavých chorobách v rámci únie kde majú slovo aj členské štáty EÚ, tam sa môžu aktivizovať a zapojiť. Cieľom je mať vysoko kvalitné informácie o zriedkavých chorobách aj pre odborníkov, aj pre pacientov. V oblasti výskumu máme spoločné programovanie, ktoré je financované, e, výskum je financovaný Zúčastňujú sa tam aj komunity pre verejné zdravie. Tam má niečo dočinenia aj Horizont 2020, ktorý bol mobilizovaný a spolu financuje až do výšky 70 na obdobie 5 rokov tieto výskumy. Výskumné programy, ktoré rozvíjajú informovanosť o zriedkavých chorobách, je tiež súčasťou celého diania. Prístup k liečbe. To je naozaj niečo, čo, na čom záleží všetkým pacientom a ich rodinám. Komisia si je vedomá toho, že prebieha diskusia o tom, či tento prístup pre pacientov v skutočnosti e, je optimálny. Komisia sa pokúša nastoliť rovnováhu vo farmaceutických systémoch. V júni minulého roku sa rada k tomu vyjadrila. E, komisia predloží rade metodológiu a časový harmonogram, ďalej štúdie farmaceutických dopadov, inovácií a toho, ako je všetko dostupné a či je možné finančne, či to je dostupné aj fyzicky. A keď si preskúmame tieto odporúčania a výsledky diskusií, e, videli sme, že zo strany komisie máme problémy v istých problémoch a tí, ktorí platia za nové e, výskumné produkty, ktoré skúmajú aj včasný prístup e, k novým inovatívnym zisteniam a stratégiám a terapiám. E, máme tu skupinu STAMP. Tam sa veci trošku zlepšujú, pretože prostredníctvom tohto nástroja sa zlepšila liečba pacientov trpiacimi týmito chorobami Máme tu 129 liekov a 1435 označení rôznych. To je, tieto, tieto čísla sú veľmi dobrým signálom pre pacientov, ktorí trpia zriedkavými chorobami, že toľkoto veci sa skúma. Komisia reviduje usmernenia, aby bolo, bolo jasné, že ak má nejaká liečba už isté označenie a skúma sa ako liečba pre riedkavé choroby, aby bolo všetko dostupné a verejne známe. Projekt z roku 2013 k zriedkavým chorobám mal navrhnúť trvalo udržateľné politické scenáre pre zriedkavé choroby v období do roku 2020 až do roku 2030 a mal preskúmať výzvy, e, ktoré spočívajú v inováciách. Komisia začne tento projekt v roku 2017. A záverom Európsky, Európska referenčná sieť, to je čosi, čo súvisí so, so smernicou o cezhraničných e, liekoch a prenose chorôb. Vo Vilniuse sme minulý týždeň odštartovali prácu tejto siete, referenčnej siete, ktorá spája liečebne v rámci celej Európy, ktoré sa venujú aj zriedkavým chorobám, takže si myslíme, že keď sa krajiny rozhodnú spolupracovať v týchto strediskách a odborníci na rozličné zriedkavé choroby budú mať platformu na stretávanie sa, to bude veľkým prínosom. Ďakujem za slovo. Ďakujem veľmi pekne. Máme šiestich prihlásených do rozpravy. Je ešte niekto, kto by sa chcel pridať na zoznam rečníkov? Indikujte nám svoj zámer. Ak nie, tak uzatvorím tento zoznam a prvým je pán Líze. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj komisii. Myslím si, že je celkom jasné, že boj proti e, zriedkavým chorobám je európskou úlohou. Máme problém, e, že zatiaľ čo e, v jednom členskom štáte e, je nedostačný výskum k danej e, choroby, tak v inom štáte to funguje lepšie a samozrejme to je previazané aj s vývojom e, liekov a liečiv, ktoré sa týkajú tejto choroby. A nie vždy v každej krajine sa nachádzajú aj odborníci na túto tému Eh, príkladom je dobrá eh, vzácna eh, choroba, ktorá spôsobuje rozličné problémy a samozrejme v prípade takýchto chorôb je cezhraničná spolupráca veľmi dôležitá. V minulých rokoch sme videli aj príklad, ktorý spomínala spravodajkyňa, a e, myslím si, že musíme správne presadiť túto legislatívnu iniciatívu, aby sme vyvíjali e, také lieky a e, liečivá, e, ktoré budú zabezpečovať cezhraničnú e, zdravotnú starostlivosť a ktorá samozrejme môže ovplyvniť aj liečenie takýchto chorób na celosvetovej úrovni. Samozrejme, máme neustále problém s presadením a tu by som e, komisiu e, požiadal, aby sa na to dobre porozrela v nadchádzajúcich týždňoch. E, budeme mať k dispozícii výstupy z referečnej siete, kde úplne oficiálne to bude predstavené verejnosti, ale v iných oblastiach, podľa mojich informácií, je táto e, informácia ešte nedokonalá. Ak e, pacient môže byť liečený efektívne, e, efektívnejšie v inej krajine, stále to nie je bez e, byrokratických problémov. A myslím si, že by sme mali toto vyslovne povedať aj v smernici, aby sme sa vysporiadali s touto témou, pretože je to v záujme pacienta a v záujme členských štátov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne pani Líze, pani Grostet. Ďakujem pekne. Ja som rada, že bol dosiahnutý pokrok, e, pokiaľ ide o tieto zriedkavé choroby. Ehm, mali sme k tomu nariadenie, tam som ja bola spravodajkňa, už je to 17 rokov starý predpis a bol veľmi pozitívne prijatý do dnešného dňa to spomínajú pacienti, lekári, e, farmaceutické e, laboratórie ako istý e, príklad naozaj dobrej legislatívy. Sú isté kritiky samozrejme, ktoré dnes môžeme k tomu vzniesť, ale bolo to pozitívne vnímané, vnímaný krok. Našlo sa, našli sa to desiatky liečiv, ktorými sa dnes liečia tieto zetkavé choroby, ale samozrejme mnohé ďalšie ešte zostávajú a dokonca ani niektoré z nich nie sú diagnostikované v EÚ a naozaj e, mimovládne organizácie a takisto aj tá Európska federácia, ktorá sa týmto témam venuje, ktorá združuje tieto národné občianské spoločnosti, ktoré bojujú proti zriedkavým chorobám. Naozaj, naozaj títo robia skvelú prácu. A Malské predsedníctvo sa rozhodlo, že ZKV choroby bude jedna z priorít malského e, predsedníctva a to je skvelé, naozaj ma to teší. Prečo? Lebo potrebujeme taký nový stimul, pokiaľ ide o boj proti týmto e, zriedkavým chorobám. E, veda sa vyvíja, aj legislatíva sa vyvíja a 24 e, tých e, sietí, informačných sietí v Európskej e, únii, máme nové informačné nástroje, máme urýchlenie alebo taký rýchly e, vývoj smerom k novým liečivám a to všetko iba hovorí o tom, že aj my by sme mali viac spolupracovať. Mali by sa e, výskum a e, zdravotná, starostlivosť, e, zdravotná starostlivosť k sebe približovať, takisto aj členské štáty navzájom a komisia e, dúfam, že e, využije malské predsedníctvo na to, aby naozaj zatlačila na túto tému pokiaľ ide o tieto zriedkavé choroby. Sú tam isté sklzy medzi e, eh, odozdaním alebo udelením e, povolenia a uvedením e, na trh. A teda potom je tam otázka e, rozhodnutí, pokiaľ ide o preplácanie v členských e, štátoch. Častokrát tie národné orgány spochybňujú efektívnosť a bezpečnosť niektorých e, takýchto výrobkov, ktoré pritom agentúra e, regulérne schválila a tento postup znamená, že ten celý postup sa vlastne e, predlžuje, komplikuje, analýzy sa duplikujú a vlastne e, tieto inovatívne lieky sa teda ich prístup na trh komplikuje, hoci pacienti ich naozaj mimorene potrebujú. A ja naozaj e, som nedávno dostala napríklad informácie o rodinách, ktorí musia naozaj odchádzať do USA, sú to európske rodiny, musia ísť do Ameriky, E, lebo majú častokrát deti, e, niekedy sú to dve deti v tej istej e, rodiny, deti malého alebo nízkeho veku, ktoré majú také vzácne alebo zriedkavé choroby, ktoré nie sú známe v EÚ, teda nie sú diagnostikované v EÚ a potrebujú naozaj náročné liečenia v USA. Viete si predstaviť, čo to v praxi znamená pre takéto rodiny. Ľudia musia prestať pracovať, vlastne odísť z práce, ísť s deťmi do iného kontinentu, hoci by nechceli. Viete si predstaviť, čo to znamená pre tieto rodiny, aké náklady, e, nie iba finančné to sú. Ja si myslím, že naozaj by sme v tejto e, oblasti mali byť solidárnejší. Predsa máme aj doma národných expertov, ktorí pracujú v tejto agentúre. Máme národné orgány, ktoré potom ale spochybňujú tieto e, rozhodnutia tejto organizácie, v ktorej sedia ich vlastní odborníci a to škodí e, dôveryhodnosti európskej e, farmaceutickej legislatívy. To sú nebezpečné veci pre verejné zdravie, vedie to k omeškaniam, pokiaľ ide prístup e, k liečbe a naozaj ľudia musia častokrát hľadať liečbu mimo EÚ, čo je veľký problém. Takže ako, opakujem, chce komisia pristúpiť k tejto téme, ktorú zdôrazňuje malské predsedníctvo, ako pristupuje k členským štátom, pokiaľ ide o spoluprácu medzi členskými štátmi a s pacientmi. Ako môžeme túto vec posunúť dopredu, aby do e, s, e, aby, aby, aby nastal pokrok, pretože je to naozaj veľký problém pre týchto pacientov. Poprvé, majú zriedkavé choroby, je to vždy problém, pretože je to vážna situácia, keď máte zriedkavú chorobu samozrejme a navyše nemôžete mať prístup e, k liečbe, to je naozaj vec, ktorá, alebo kombinácia problém, ktorá je neakceptovateľná v 21. storočí v Európskej únii. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani Dali. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Dovolte, že, že zač, dovolte mi, že začnem tým, že poďakovať e, e pánovi Rajenovi za veľmi dobre navrhol, ale budem pokračovať a nadviažem na to, čo povedali pani Grosted a pána Líze. Je veľmi dôležité, že zlepšením cezhraničnej spolupráce je jednou z kľúčových priorit malského predsedníctva a Cieľom je zlepšenie cezhraničnej spolupráce prostredníctvom e, propagovania e, ex, centier excelentnosti. A tu by som chcela zdôrazniť zvlášť to, čo povedal pán e, Líze, a to tým rozšíreným spôsobom. Ja som z Malty, je to malý členský štát a viac ako iné členské štáty sa stretávame e, s rýchlým prístupom k inovatívnym liekom a samozrejme to je aj kvôli tomu, že sme veľmi malým štátom, ale aj kvôli tomu, že sme pomerne neatraktívnym cieľom popri veľkých e, ekonomikách. A to je samozrejme veľký problém, ktorý sa týka e, predovšetkým e, tých rodín, ktorí majú detí či e, iných rodinných príslušníkov, ktorí trpia zriedkavými chorobami. E, sme presvedčení o tom, že Európska únia by mala pomôcť, e, aby zdieľala zdroje na liečenie týchto chorôb a som presvedčená o tom, že spoločné kroky budú na prospech tak lekárov, pracovníkov v zdravotníctve, ako aj pacientov pri prekonávaní hraníc. A pán Ryan spomenul iniciatívy, ktoré vyvíjajú spoločne členské štáty, ale chcel by som, aby komisia e, spomenula konkrétne jednotlivé opatrenia, ktoré môžu zabezpečiť to, že aj malé členské štáty môžu e, mať prospech z takéhoto združenia e, informácií. A to, že tieto opatrenia budú na prospech malých členských štátov, ale e, v prvom rade otázka je, aká je koordinácia. Spomenul sa tu e, výskum a hovorilo sa, že o tom, že Európska únia e, E, investovala už viac ako 600 miliónov e, pri výskume zriedkavých chorôb. Ale musíme urobiť viacej, aby sme podporili lepší a detálnejší výskum, ktorý by viedol e, ku konkrétnym výsledkom a akým spôsobom môžeme uľahčiť našim ľuďom prístup k liečbe, ktorá nie je bežne dostupná e, v e, ich domovskom štáte, ale v inom členskom štáte je. Ďakujem veľmi pekne, pani McGuinness. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. E, my sme žiadali, aby práve tento bod bol umiestnený na program dnešnej schôdze. A ďakujem veľmi všetkým za ich príspevky. Myslím si, že všetky všetci ľudia, ktorí trpia s riedkavými chorobami, vedia, že tento výbor sa snaží o pozdvihnutie ich e, situácie. Keď som sa zúčastnila na nedávnom stretnutí, e, ktoré sa volala aký má vplyv Brexit na e, pacientov so zriedkavými chorobami. V prvom rade tých, ktorí trpia imunitnou deficienciou, imunitnou nedostatočnosťou, a aké to má dopady na systém verejného zdravia. Dnes je veľmi dôležitý deň, kedy môžeme povedať, že cezhraničná spolupráca ohľadom zdravia v Európskej únii zachraňuje životy. A e, vedci výskumnosti a doktory, e, ktorí spolupracujú, vyvinuli e, liečebné postupy, e, ktoré potom umožňujú lepšiu dostupnosť pre e, pacientov. Je nám ľúto, že že práve kvôli Brexitu táto spolupráca zase upadne. A, a chcela by som a, a, povedať, že mnoho členských štátov sa súčasnilo februárového stretnutia. A a e, Veľká Británia má dlhodobú tradíciu liečenia vzácných e, chorôb a k tomu ju príme, e, prijala práve Európska únia. Keď hovoríme o, v globálnom pohľade myslíme si, že z perspektívy pacienta môžu e, byť e, kvôli Brexitu následky, ktoré môžu byť e, nepriaznivé. A toto je práve záležitosť, ktorá mi robí veľkú starosť, ako Brexit sa odrazí na zdraví niektorých občanov. Moja druhá pripomienka sa týka pokroku, ktorý sme dosiahli a pani Grostet to spomenula. E, tešíme sa na novú správu, ktorá bude odprezentovaná na začiatku budúceho roku a moja otázka znie, akým spôsobom komisia zabezpečí, že revízia súčasného rámca bude nabádať a nie naopak výrobcov e, medicínskych e, produktov, aby zahrnuli aj vzácne choroby do svojho hľadáčiku a potom v neposlednom rade, toto bola veľmi zložitá otázka eh, o dostupnosti a cenách. Komisia spomenula vysoké ceny. A moja otázka je, akým spôsobom toto môžeme urobiť takým spôsobom, aby pacienti naprieč členskými štátmi mali rovnaký prístup vo všetkých členských štátoch takýmto liekom, ktoré v niektorých krajinách sú nesmierne drahé. Ale myslím si, že je veľmi dôležité, aby sa týmto zaoberal aj tento výbor. Ďakujem. Pán Kaputo má slovo. Áno, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem aj za to, že ste dali na program dňa e, tento program e, e, práve v deň, kedy si pripomíname Svetový deň boja proti zriedkyvým chorobám, kedy sa snažíme o nich zistiť viacej a naučiť sa ako ich e, s nimi e, bojovať, aj keď nezastávajú prominentnú pozíciu. A tento stretnutie pre predstavuje aj veľmi e, dôležitý bod na to, aby sme vedeli e, poskytnúť adekvátnu zdravotnú starostlivosť všetkým e, občanom, aj keď samozrejme musíme čeliť ešte mnohým výzvam v tomto procese. Tí ľudia, ktorí sú ovplyvnení vzácnymi chorobami, ich situácia je dramatická a veľmi komplexná do e, vzácných e, chorôb e, sa zahrňujú predovšetkým tých chorôb, ktorí majú ale výskyt pomerne variabilný. Bolo už povedané, že sme urobili mnoho, aby sme zmiernili utrpenie tak pacientov, ale ako aj ich rodín. A úspech nariadenia 141, ktoré sa týka E, vývoja liekov e, prispel k tomu, že na trh boli uvedené mnohé lieky, e, ktoré sú určené pacientov, ktoré ešte pred niekoľkými rokmi nemali možnosť liečiť sa. Avšak mnoho vecí ostáva ešte nevyriešených, ako je otázka národných politík, poskytovanie pomoci predovšetkým v jednotlivých európskych regiónoch, napríklad v južnom Taliansko, ale takisto aj v iných regiónoch Európy. Je tu e, nedostatok e, spoločenskej podpory predovšetkým pre tých, ktorí trpia týmito vzácnymi, e, respektíve zriedkavými chorobami. A samozrejme, Častokrát e, to má veľmi nepriaznivý vplyv na vzájomnú dôveryhodnosť medzi verejným sektorom a občanmi. E, predpokladám, že bude e, opätovne redefinovaný pacient s takouto špecifickou potrebou, ktoré sa musia vyrovnávať s reálnymi problémami čo sa týka vzácnych chorôb, je dôležité pripomenúť si, že právo na zdravie a prístup k zdravotnej starostlivosti musí byť eh, pre všetkých európskych občanov rovnaký. Ďakujem v neposlednom eh, rade pán Pedičíny. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Eh, zdieľam všetko to, čo bol povedal kolega Kaputo. Aj pre nás je veľmi dôležitá iniciatíva, ktorá sa týka zriedkavých chorôb, pretože priťahuje e, pozornosť e, občanov a i zároveň ich e, informuje o sociosanitárnych problémoch. Aj keď pacienti z so vzácnými chorobami tvoria naozaj menšinu, a zároveň e, e, zdvíhajú povedomie medzi bežnými občanmi, ale však stále nie sú e, prioritnými e, v zdravotných systémoch a častokrát sa nevedia dostať e, k e, k adekvátnej zdravotnej starostlivosti a častokrát vývoj liekov nie je dostatočne ziskové pre e, zdravotné spoločnosti, ktorým sa jednoducho neoplatí vyvíjať lieky, ktoré ktoré sa zaoberajú vývojom liekov. Častokrát sú to choroby, ktoré sú e, degeneratívne, chronické a častokrát e, nimi pacient trpí e, od detstva. Strácajú samostatnosť a sú veľmi závažné aj z psychosociálneho hľadiska, pretože dochádza k oslabovaniu rodiny. No a samozrejme je tu aj depresia, ktorá pramení z nedostatku e, liečby a dostatočnej pomoci. Samozrejme, je veľmi e, dôležité, aby sme nezmenili tento prístup e, k zácným, respektíve zriedkavým chorobám na prístup k chorobám, ktoré sú zanedbávané. Musíme samozrejme nájsť vhodnú terapiu a v tomto prípade podpora verejnosti je nevyhnutná zamyslali sme sa nad tým, aby sme vytvorili e, farmaceutickú verejnú e, spoločnosť, ktorá by sa zaoberala práve zriedkavými e, chorobami a ktorá by fungovala z verejných zdrojov a ktorá by fungovala iba tam, kde by farmaceutický priemysel bol presvedčený o tom, že daná oblasť nemôže priniesť zisk. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dávam slovo e, komisii. Ďakujem veľmi pekne. Iba stručne sa chcem vyjadriť k tým bodom, ktoré tu zazneli. Poprvé lepšie prepojenie medzi výskumnými programami a e, pevným zdravím a sociálnu starostlivosť. Jedna z tých vecí, ktoré tu zazneli, pokiaľ ide o výbor pre zriedkavé choroby, to, boli, e, to bolo vydávanie úsmernení, pokiaľ ide o lepšie prepojenie medzi zriedkavými chorobami, teda ich pacientmi a v rámci e, systému verejného zdravotníctva, respektíve sociálnej e, e, starostlivosti. A toto je vec, ktorú by sme mali a ďalej si odsledovať s členskými štátmi, aké majú prepojenia v rámci e, systému verejného zdravia, respektíve sociálnej starostlivosti pre týchto pacientov. Paperičiny hovoril o tom e, výskumu, o tej prioritizácii výskumu a teda bolo, chcem povedať, že v roku 2019 bude spoločná programovacia e, iniciatíva, kde budú e, prepojení komisia aj členské štáty, aj ten výskumný program, tak aby sme výskum v oblasti zriedkavých e, chorob lepšie podporili. Čo týka implementácie e, lieč, e, legislatívy v oblasti lieči, najmä v prípade toho, čo spomínala pani Groste, teda, že pacienti sú nutení hľadať liečbu mimo EÚ, myslím, že tam sú dva aspekty. Poprvé, to, čo podporuje Európska komisia v súčasnosti, mali by sme dosiahnuť uniformnejší prístup, pokiaľ ide o to, ako nové technológie, nové nové liečiva sa dostávajú na trh v Európe, ale zároveň Pozrieme sa aj na e, slabé stránky, respektíve nedostatky v oblasti prístupu e, k liečivom. Tam sa pozrieme na, pozrieme na možnosť nových usmernení spoločne s Európskou e, agentúrou pre liečiva. Čo sa týka prístupu k liekom, viem, že Európsky parlament pripravuje správu zajtra, ktorá sa pozrie na prístup k liekom, na ceny liečiv a na to sa samozrejme e, teším a takisto aj na spoluprácu s e, agentúrou pre e, liečiva členskými štátmi. Viacerí ste hovorili o malskom predsedníctve. Na konci marca sa pripravuje workshop a dúfam, že ten predstavuje, bude predstavovať príležitosť pre ministrov pozrieť sa bližšie na implementáciu a výzvy v súvislosti e, s politikou redkavých chorôb a najmä pokiaľ teda ide o prístup k týmto liečivám. Pani Dali, keď vystupovala, hovorila o výzvach pre menšie členské štáty. Ja si myslím, že Európska referenčná sieť bude v tejto veci mimoriadne užitočná. To e, teda tie siete, e, tých 24 sieti bude budúci týždeň spustených a myslím, že budú mať e, pridanú hodnotu najmä pre malé členské štáty. A potom pani McGuinness sa pýtala otázku, e, čo sa týka výstupu Británie z EU vystúpenia a tam komisia sa vyjadrovať v tejto fáze nechce, pretože vlastne notifikácia zatiaľ nebola nám dodaná. Ďakujem pekne. Tým pádom môžeme uzatvoriť rozpravu na dnešný deň. Ďalšie stretnutie máme 9. marca, týmto je program dnešného rokovania uzatvorený a vás teraz používam, eh, po, pozývam pardon, na tú skupinovú fotku. Ale tam už nebudem e, predsedať ja, takže asi by sme mali ísť, že je to kde vonku, vnútri, vonku, aha vonku. Fotograf hovorí, že máme ísť von, tam je asi nejaký, nejaká krajšia lokácia na fotenie, takže poprosím vás.